obnovenú, musím oznámiť smutné oznámenie. Bývalý člen Ian Paisley e, zomrel vo veku 88 rokov. Od 97. E, bol e, v tomto parlamente a potom ešte na sklonku tej kariéry pôsobil v Írsku v kabinete. Chcel by som vám oznámiť, dámy a páni, že viaceré kolegy mi oznámili, že týchto, v týchto chvíľach e, dostávame opäť e, dramatické správy, informácie z nešťastia utečencov e, v Stredozemí. 250, asi 250 utečencov malo prísť o život pri libijskom pobreží. 36 eventuálne mohlo byť zachránených, ale pravdepodobne okolo 250 zomrelo bolo to pred e, Maltou, teda pri Malte, pri pobreží Malty sa udialo toto veľké nešťastie. Teda a to oznamujem, pretože máme morálnu povinnosť e, spraviť maximum naše e, dámy a páni, aby sme zabránili tomu, aby sa stávali takéto humanitárne katastrofy, ktoré si istotne nemôžeme dovoliť. Dámy a páni, minulý týždeň som vám oznámil a teraz by som to rád zopakoval, že zajtra, tesne pred hlasovaním tu príde k nahrávaniu 360 stupňov, čiže tzv. 360 stupňovému. E, nie zajtra, pardon, bude to v stredu, opravuje, opravuje sa pán predseda, v stredu pred hlasovaním. E, všetci poslanci tu v sále e, budú nasnímaní takou kamerou 360 stupňov, čiže bude to takéto nahrávanie, poznáte to zrejme, buďte tu tí ľudia, ktorí používajú takéto technické zariadenia, e, tak bude to aj pre nich možnosť e, zorientovať sa, kde sedia poslanci v rámci rokovacej sály a návštevníci, ktorí sú e, v centre pre návštevníkov, budú môcť potom sa pozrieť, kde sedia jednotliví kolegovia. Môžete sa aj našminkovať, vrajmi kolegyne, ak chcete. Dobre, ďakujem pekne, dámy a páni. E, čiže streda o 12. takéto e, snímanie 360 stupňov e, schválenie zápisníc do 17. júla, tu k dispozícii tieto zápisnice, sú nejaké námietky. Nie je to tak, tým pádom zápisnica z tejto schôdze je schválená. Dámy a páni, mám viacero oznámení, ktoré musím prezentovať. Zodpovedné španielské úrady